Um, Kolegovia, poprosila by som vás, aby ste opustili miestnosť, pretože sa chceme začať eh, sa venovať vysvetleniu hlasovaní. Ďakujem kolegovia, takže eh, dám slovo na minútu pánovi Malu v rámci vysvetlenia hlasovaní. Pán Malu, chcete sa ujať slova, nech sa páči. Mr. Malu. Pán Malu. Maliu, neviem, či to správne vyslovujem, číslo 664. I give the floor to Mr. Gutierrez. Takže dám slovo pánovi Gutierrez Prieto. Sí, gracias, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Európsky parlament žiadal o silnú legislatívu. Chceli sme dosiahnuť, aby Európska komisia chránila naše obchodné značky, najmä pokiaľ ide o značky malých remeselníkov, ako napríklad špecifickú keramiku. Preto je potrebné, aby Európska komisia predložila iniciatívu, aby sme o takéto veci neprichádzali. E, týka sa to totižto tisícov občanov, ktorí potrebujú legislatívnu aktivitu zo strany Európskej komisie práve preto, aby mohli zachovať svoje pracovné príležitosti v týchto tradičných výrobách. V tejto chvíli je to blokované na rade, avšak my musíme chrániť naše výrobky aj pokiaľ e, nie sú polnohospodárskeho pôvodu. Preto žiadam Európsku komisiu, aby zobrala na vedomie takmer jednohlasné hlasovanie Európskeho parlamentu, aby chránila občanov, chránila drobných e, remeselníkov pred nekalou konkurenciou, ktorá prichádza z iných častí sveta a ktorá sa týka najmä ochrany kvality výrobkov. Ďakujem. Ďakujem, pani Šojdrová, minúta. Ďakujem za slovo, pani podpredsednička. Tiež by som chcela vysvetliť, sovala v správe pani Rozier o rozšírení ochrany zemepisy označenie EÚ na nepolnohospodárske výrobky. Myslím si, že to je dôležitá úloha pre Európsku komisiu, ktorá by mala pripraviť legislatívny postup ochrany zemepisných označení na nepolnohospodárske výrobky. Ukazuje sa totiž, že je to užitočné a veľmi potrebné aby tradičné remeslá a výrobky boli chránené. Podľa mňa je veľmi dôležité, že súčasťou tohto uznesenia je tiež podpora odovzdávania a rozvoja tradičného know-how a s tým spojených zručností, ktoré k tomu neodmyselne patria učňovská príprava, odborné vzdelávanie. Parlament tiež zdôrazňuje význam investícií do vzdelávacej a odbornej prípravy a mm, e, navrhuje členským štátom, aby využívali finančnú podporu v tejto oblasti. Ďakujem na minútu pani Stiller. Ďakujem za slovo. Chcela by som poblahoželať Výžny Rozier za vynikajúci výsledok 608 hlasov za rozšírenie ochrany zemepisných označení na nepolnohospodárske výrobky. Ja v parlamente reprezentujem Škótsko. Pre nás je veľmi dôležité, pretože sme jedna z najokrajovejších e, regiónov EÚ a je dôležité, aby sa táto ochrana rozšírila. Žijeme v globálnom svete, musíme čeliť viac výzvam, pokiaľ ide o ochranné práva a myslím si, že e, Všetci v parlamente môžeme byť veľmi vďační za správu Virginie Rozier, ale aj za to, že naozaj veľká väčšina ľudí v miestnosti je za rozšírenie ochrany zemepisných označení na nepolnohospodárske výrobky. Otázka teraz nie, čo robí s tým komisia a či to rada podporí. Čiže teraz je tlak na komisii a na členských štátoch, aby pokračovali v tom, čo sme my začali. Ďakujem. Ďakujem, pani Gill. Ďakujem za slovo. Vytvorenie Európskeho systému ochrany zemepisných označení už dokázal, nakoľko je dôležitý, pretože mnoho našich polnohospodárských výrobkov z toho čerpá a teraz je dôležité, aby sme to rozšírili na, aj na nepolnohospodárske a autentické výrobky. Situácia je taká, že máme fragmentovanú situáciu, pretože niektoré členské štáty neposkytujú žiadnu ochranu a však v iných sa to rieši inak. Čiže je tu naozaj možnosť vypracovať európsky rámec ochrany miestnych výrobcov. Preto som dnes hlasovala za rozšírenie ochrany zmepisných označení aj na nepolnohospodárske výrobky. E, ja som z West Midlands. U nás sú veľmi známe polnohospodárske výrobky a ja vyzývam komisiu, aby prijala silné opatrenia, ktoré zabezpečia, že autentické výrobky e, z oblasti hrnčiarstva nebudú môcť byť nahradzované na trhu nejakými vlastnými napodobninami. Sú zásadnou súčasťou dedistva mojho regiónu a ja naozaj dúfam, že komisia sa tomu bude príslušne venovať. Ďakujem pani Morvaj. Ďakujem pekne. Ja som túto správu podporila. Prečo? lebo chcem poukázať na maďarské pravidlá. Tieto pravidlá, tieto právne akty hovoria o tom, že výrobky musia mať určitú ochranu, ak reprezentujú krajinu. Nám, my sme všetci veľmi radi, že toľko ľudí sa zaujíma o Maďarsko a považujeme za dôležité, že takéto výrobky z Maďarska, ktoré sú typické pre Maďarsko, sú tak významné a môžem poukázať na viaceré výrobky, na veľké osobnosti ako Huňady puškáš a chcem poukázať aj na to, že ako to bolo historicky významné pre Maďarsko a celú Európu. Ďakujem kolegovia. Chcem vám pripomenúť, že máte čas rečničky teraz obmedzený na minútu, takže teraz už má slovo pán Šoltes. Chvále za besedo. Sám som tu... Ďakujem pekne. Za slovo. Som toho názoru, že e, geografické označovanie pre nepolnohospodárske e, výrobky je veľmi dôležité aj pre transparentnosť e, produkcie. Pomáha to spotrebiteľom pri ich výbere. A chcel by som pritom zdôrazniť, že e, treba prijať aj dodatočné opatrenia Platí to aj e, teda pre bezpečnostné e, údaje, napríklad. aj potom ďalší bod, ktorý je veľmi dôležitý pre e, skupinu zelených, aby tento popis nebol príliš detailný. Je dôležité zabezpečiť, aby sme preskúmali, ako, aký vplyv to bude mať na ceny Ostatné už myslím ukázalo aj hlasovanie. Ďakujem, pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som tiež podporil túto správu ako absolútna väčšina mojich kolegov. Som presvedčený, že vo chvíli, kedy e, na unijnej úrovni existuje ochrana zmepisného označenia poľnohospodárských e, výrobkov a e, je efektívna a kvalitná, je logické, aby sme túto úpravu rozšírili aj na nepoľnohospodárske produkty, iba tým vytvoríme e, jednoducho režim e, širší. Je dôležité chrániť špecifika našich výrobkov na rovnakej európskej úrovni a nie mať 28 roztrieštených samostatných úprav ktoré sa samozrejme navzájom trochu líšia. Je dôležité, aby to neprinášalo žiadnu záťaž pre podnikateľov. Ide o e, dobrovoľnú záležitosť, bude na výrobcovi, či túto možnosť využije alebo nie. Štát ani Európska únia mu tu nič nevnúcujú. To je, myslím, veľmi dôležité. Treba na to podnikateľov upozorniť. Ďakujem. Ďakujem na jednu minútu e, pani Maletič. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, pokiaľ o túto iniciatívu, rozšíriť e, e, túto ochranu e, aj na nepoľnospodárske výrobky. Treba si uvedomiť, že tieto sú naozaj nosičmi ekonomického rozvoja, inovácií a treba, aby sa takto podporili európske hodnoty a ochranili európske produkty. Prináša to so sebou možnosť nových pracovných miest, podpory malých a stredných podnikov, všetko to, čo je pozitívne vo vidieckých oblastiach. V Chorvátsku máme v tejto oblasti toho veľa, čo ponúknuť. veľa poľnohospodárských e, produktov, ktoré majú už e, takéto geografické označenie a ochranu E, napríklad mandarinky, olivový olej a podobne. Ale máme aj veľa nepoľnohospodárských výrobkov, ktoré by si takúto ochranu e, zaslúžili, takže vidím to veľmi pozitívne. Slovo má pán e, Kelly. Ďakujem pekne, ja som hlasoval za túto správu a zúčastnil som sa včera tejto diskusie a bolo jasné, že väčšina poslancov toto podporuje. Videli sme to aj v e, hlasovaní. 694 bolo za, eh, takže bez pochyby táto ochrana bola veľmi eh, nápomocná pre poľnohospodárske výrobky a je teraz potrebné pomôcť aj eh, ostatným produktom, tým takisto aj posilníme predaj týchto výrobkov, čím ochránime pracovné miesta a zvýšime prosperitu. Ako už zaznelo, ja tiež dúfam, že komisia e, sa vynasnaží a čo najrychlejšie príde s návrhom v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Begin. Grazie. Kolegi, abbiamo appena approvato... Ďakujem pekne. E, kolegovia, práve sme prijali iniciatívu, e, ktorou žiadame, aby sa zaviedla ochrana geografická ochrana aj pre nepoľnohospodárske výrobky, ako to už máme v oblasti napríklad e, mesa, e, sírov a e, podobne pretože je veľma, veľmi veľa excelentných výrobkov v oblasti keramiky, mramoru a podobne, ktoré by si zaslúžili takúto ochranu. Bolo by treba takto bojovať aj proti falzifikátom. Je smutné, akurát, že treba, aby bolo potrebné platiť za e, uvedenie v tomto zozname geografických označení. Toto by malo byť e, zdarma. Ďakujem pán Mamikins na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička. Ehm, je treba rozšíriť zemepisnú ochranu e, výrobkov aj na nepoľnohospodárske výrobky. Pomôže to ochrane spotrebiteľov. Tí budú lepšie pripravení na to, aby sa mohli e, správne rozhodnúť pri e, svojich nákupoch. A určite podporí viac aj kvalitu. Nuž a výrobci sú tiež spotrebitelia. Je potrebné tiež podporovať tradičnú produkciu, Pomôže to zachovať tiež e, populáciu vo vidieckých oblastiach. Mm, e, v Lotyšsku máme takisto silnú tendenciu vyľudňovania e, z vidieckých oblastí, obzvlášť z chudobnejších oblastí na východe krajiny. Ďakujeme slovo, má pán Polčák. Ďakujem, ja som tento návrh podporil s tým, že podľa môjho názoru nie je podstatné sa presviečať o dôležitosti tejto ochrany na úrovni EÚ, to je naozaj nesporné. Nejde iba o remesla, ale aj o e, um, miestnú výrobu, o jej ochranu pred nekalou súťažou, aj o ochranu spotrebiteľa. Toto myslím ešte nezaznelo. Je to otázka informovanosti konkrétnych koncových spotrebiteľov práve e, tejto miestnej výroby. A to, čo tu ešte vôbec nezaznelo, e, to, e, tým je otázka presadzovania tejto ochrany na medzinárodnej úrovni. Ak iba Únia si bude uvedomovať hodnotu týchto tradičných remesiel a výroby a bude ich chrániť, bude to pomerne málo. My potrebujeme zabezpečiť aj medzinárodnú úroveň ochrany a preto podporujem otvorenie, obnovenie otvorených rokovaní TRIPS duševnému vlastníctvu. To je, myslím, e, dosť kľúčové pre Úniu. Ďakujem, ďakujem. Slovo má pán Maulu. Ďakujem pekne. E, toto je veľmi dôležité e, opatrenie, ktoré sme dnes prijali. Dúfam, že komisia sa rýchlo zhostí tejto svojej úlohy, ktorú od nás dostala a pre dostriecelistvý návrh. E, je to niečo, čo e, je veľmi dôležité pre e, talianský priemysel, pre taliansku manufaktúru so staročnými tradíciami. Je treba takto podporiť naše malé a stredné podniky, ktoré čelia čoraz globálnejšiemu trhu a treba ochrániť kvalitu, ktorú produkujú. Ďakujem pekne. Ďakujem a e, tým sme skončili vysvetlenie hlasovania e, k tejto téme a e, prejdeme k správe Mihajlova. Slovo má pani Morvaj na jednu minútu. Természetesen megszavaztam azt, hogy a nehéz helyzet... Ďakujem pekne. Samozrejme som hlasovala za to, aby Grécko dostalo viac prostriedkov z európskeho rozpočtu ale ako som už spomenula v mojom vystúpení, chcela by som eh, animovať gréckých občanov, aby kontrolovali, ako sa tieto prostriedky vynakladajú. aby e, sa nefinancovali nejaké e, korupčné projekty. To by bolo e, potrebné okamžite nahlásiť, tak ako som to urobila aj ja svojho času, keď došlo v Maďarsku k manipuláciám fondov. A ja som vtedy totiž konštatovala, že európske prostriedky neboli vynakladané správne, boli manipulované e, zmluvy. Tento problém som postúpila ďalej Európskej komisii a tá sa obratila na OLAF. Prosím, rešpektujte rečnícky čas. Pani Maletič. Ďakujem. Ide o e, naozaj konkrétne opatrenia, ktoré by sa e, mali čo najrychlejšie pretaviť do praxe. Tiež treba pripomenúť, že iné členské štáty majú problémy s financovaním, s investíciami, strategickými projektami a často im chýbajú prostriedky pre kofinancovanie a predfinancovanie. Takže bolo by dobré, keby komisia porozmýšľala aj nad podporou v oblasti implementácie E, v iných členských štátoch, obzvlášť e, v tých, ktoré e, zaostávajú a pre ktoré boli vytvorené task forces na úrovni komisie. Pre ne by sa mal, mali zjednodušiť postupy a celý regulačný rámec, aby mm, sa čo najrychlejšie implementovalo čerpanie z európskych fondov Takisto ehm, apelujeme na eh, vlády, aby zjednodušovali pravidlá, pretože mm, pre eh, príjemcov je veľmi eh, zložité požiadať o tie prostriedky. Pán Kelly, ďakujem. Ja som sa vyjadril v mene EPP, keď tu bol pán Cipras, ktorý som ho kritizoval, ale povedal som, že ak sa vytvorí nejaký vážny e, balíček, e, tak my ho podporíme, urobil tak a bol aj znovu zvolený. E, ale musím povedať, že bude to pre Grécko veľmi ťažké. My v Írsku vieme, aké ťažké bolo zachrániť našu krajinu, ale podarilo sa nám to, veci sa zlepšujú a ja si želám, aby sa to isté udialo aj v Grécku. Treba sa naozaj vynasnažiť im pomôcť Štrukturálne investičné e, e, fondy by sa e, mali prispôsobiť situácii v Grécku. To je pravda. Musíme im každým spôsobom pomôcť a toto je dobrý krok. Pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pri tomto materiáli som sa zdržal. Nie, že by som nechcel podporiť Grécko, som si vedomý, v akej situácii sa nachádza a bol som pripravený podporiť materiál, ktorý by stanovil výnimku pre Grécko pri čerpaní štrukturálnych fondov, tak ako to e, formulovala e, Julová rada na roky 2014 až 2020, teda do budúcna Materiál som ale nepodporil z toho dôvodu, že nad rámec rozhodnutia Európskeho samitu Európska komisia predložila materiál, ktorý upravuje pravidlá už pre fakticky končiace eh, programové obdobie pre roky 2007 až 2013 a podľa niektorých expertov a právnikov je takýto návrh retroaktívny a v niektorých aspektoch teda problematický tým. Myslím si, že pomoc, ktorú príjmame, by sme mali príjmať eh, pre budúcnosť a nie eh, pre právne vzťahy, ktoré už boli eh, založené a teraz sa už len vyúčtovávajú a končia. Ďakujem, pán Mamikins. Ďakujem. Tento návrh sa vzťahuje na podporu pre Grécko aby e, sa e, e, umožnilo aj 100% kofinancovanie. Ide o programové obdobie na roky 2007 až 2013 a dodatočnú pomoc na roky 2014 až 2020. Samozrejme, takáto podpora je potrebná aj preto, aby sa zvyšila konkurencieschopnosť gréckého hospodárstva. Hlavným cieľom je ale pomôcť gréckej vláde implementovať reformy, ktoré by umožnili Grécku vrátiť sa medzi tie najprogresívnejšie a najrozvinutejšie krajiny vo svete. Ja som hlasoval za tento návrh E, Slova pán Polčák, ďakujem pekne. Ja som podporil e, túto správu, ktorá má pomôcť ťažko skúšanému Grécku. A pána premiéra Ciprasa by som asi nikdy nevolil, ale pomoc konkrétnej krajine, ktorá sa ocitla v tak závažných hospodárskych e, problémoch, e, to je podľa mňa otázkou európskej solidarite, ktorú tu často spomíname. Podľa môjho názoru tých 500 e, miliónov eur, ktoré by sa dodatočne eh, mali dať dispozícii eh, čo je teda rozpočtový dopad na tento a budúci rok, to je pomerne málo peňazí v porovnaní s tým, že to môže pomôcť eh, naštartovať hospodársky rast. Ale treba rešpektovať regulačný rámec, ktorý má byť pevne daný a tiež, a to trošku vyčítam tomuto uzneseniu, keby sme potom boli viac podmienili na plnenie konkrétnych domácich úloh zo strany Grécka, aby e, tento potenciál sa opäť e, nepremrhal. Ďakujem, pán Marias. Kne e, Podporil som túto správu, pretože opatrenia Ehm, pokiaľ o Grécko, sú rozhodujúce. Táto krajina totiž veľmi trpela v dôsledku režimu šetrenia. Veľmi to ochudobnilo Grécko a má to vplyv na verejné e, financie. Bez nich nemôžete mať e, spolufinancovanie. Takže celkom prirodzene tieto opatrenia sú rozhodujúce, ak chceme Grécku umožniť, aby sa pohlo ďalej v čase, e, kedy EU e, pomocou trojky vlastne oslabovala Grécka, Grécko. Takže najprv Grécko ochudobňovalo a teraz Grécko ponúkate e, nejaký cukrik. Nože ďakujeme, musíme to akceptovať, pomôže to. Ale je to potrebné práve kvôli tej politike šetrenia, ktorá nám bola nanútená. Ďakujem. Teraz e, prejdeme k vysvetľovaniu e, ďalšej témy. A slovo má teraz pán e, Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som podporil túto správu. Som z Českej republiky, ktorá podporuje rozvojové krajiny, teda o správu o úlohe miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce. Príspevok Českej republiky do Európskeho rozvojového e, fondu sa zdvojnásobuje a nás samozrejme zaujíma, trápi, do akej miery sú tieto prostriedky efektívne využívané. K tomu určite môže prispieť táto správa, ktorá jasne hovorí, že pri prideľovaní týchto e, prostriedkov sa má viac spolupracovať s miestnymi orgánmi nie iba s centrálnymi vládami, kde v určitých prípadoch, ako sme už o tom diskutovali aj tu na plene viackrát, je využívanie prostriedkov sporné často a nevieme, či to naozaj skončí u konečných adresátov, ktorým to má pomôcť. Takže väčšie zapojenie miestnych orgánov, spomínajúce sa v tejto správe, je dobré a preto som tento návrh správy podporil. Thank you. A teraz e, by som takisto chcel povedať, že som hlasoval za túto správu. Vôbec to nebolo ťažké, pretože väčšina e, poslancov bola takisto za to. 506 poslancov bolo za, pretože na miestnej úrovni vlastne to je to, e, to je tá oblasť, kde sa najviac tej práce vykoná ak sa vykoná tá práca na tom konci toho reťazca správne, tak sú všetci spokojní. Takýmto spôsobom vlastne zlepšíme život všetkých. A ľudia takýmto spôsobom uzná, ocenia jednoducho prácu e, miestnych samovlád. Ak sa to dáva iba na úroveň vládnu, tak tie peniaze sa nevy, e, neinvestujú takým spôsobom, akým by sa mali. Je to veľmi dobrá správa, pomôže rozvojovým krajinám využívať peniaze takým spôsobom, aby to bolo na prospech. Ďakujem pekne, pán Mamikins. Ďakujem veľmi pekne. Ako všetci vieme, Európska únia je jedným z hlavných donorov týchto finančných prostriedkov. Ako jeden z najbohatších regiónov sveta je našou povinnosťou poskytovať pomoc ostatným a jeden z spôsobov, ako sa to dá urobiť podľa môjho názoru, je spolupracovať práve s miestnymi samozprávami. Áno, sú to práve regióny, ktoré sú vzdialené od hlavného mesta, ktoré poskytujú najväčšiu rozvojovú pomoc v daných krajinách a preto je dôležité zdieľať naše bohatstvo s týmito krajinami. Nemali by sme zabúdať na perifériu. To sa týka všetkých krajín, netýka sa to iba rozvojových krajín, ale aj v našej krajine, v Lotyšsku, máme veľké rozdiely, pokiaľ ide o hlavné mesto Rigu a pokiaľ ide o región Flatgala, čo je najchudobnejší región našej krajiny. A takouto spoluprácou môžeme dosiahnuť veľké výsledky, pán Polčák. Ďakujem pekne, pani predsednička, ja som podporil túto správu, pretože považujem miestne orgány za dôležité, ale aj preto, že tieto orgány lepšie realizujú politiku Európskej únie, chránia naše hodnoty. Teda lepšie to robia ako centrálne vlády. Ide tu o subsidiaritu, decentralizáciu, o proporcionalitu a to sa ukazuje na úrovni práce miestnych orgánov. Čo je podstatné, je nasledovné. Musí sa to odzrkadliť aj na úrovni rozpočtu, pokiaľ ide o miestne samozprávy ak sa nedodržiavajú záväzky centrálnej vlády, pokiaľ ide napríklad o zadlženie krajiny, tak miestne orgány sa na tom podielajú veľmi málo. V Českej republike to nie je ani 10%, teda na rozdiel od dlhu centrálnej vlády. A preto si treba uvedomiť, že centrálne orgány hospodária horšie ako miestne orgány. Ďakujem. Pani Morvaj. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za túto správu a to z toho istého dôvodu ako predtým. Ide tu o európske peniaze a tieto peniaze musia byť investované správnym spôsobom a nie nejako za, kuli, za, ku, za po, v kontexte nejakých zákulisných ťahov. Budem pokračovať v tej predchádzajúcej linke, ktorú som chcela rozvinúť. Toto isté sa udialo napríklad v Maďarsku, pokiaľ ide o poľnohospodárske prostriedky, ktoré sme dostali. Chcem apelovať na všetkých v Európe, ale aj v Afrike, aby sme dbali o to, ako sa tieto finančné prostriedky investujú. Ak sú tu dôkazy o tom, že sa nesprávne investovali, tak by jednoducho sa treba obrátiť na patričné orgány. My sme sa už obrátili na Európsku komisiu Komisia sa obrátila na Olafa a Olaf nám už dal číslo zložky a človek sa tam môže e, obrátiť. A teraz prerušujem schôdzu do tretej, hovorí pani predsednička.